Prvý bod spoločná rozprava, ktorá sa vzťahuje na rozpočet pre rok 2012. Je to správa pani Balzány a pána Fernandeza a stanovisko parlamentu, pokiaľ ide o súhrný rozpočet po zmenách rady, ako aj správa pána Bögeho o mobilite o mobilite nástroja flexibility. Najprv bude mať slovo pani kolegyňa Francesca Balzany. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, nachádzame sa e, v kríze. Nejde iba o hospodárstvo.